dnešnom programe vyhlásenia Rady a komisie. No, odpoveď na otázku je Erasmus v ohrození? A opäť e, dávam slovo pánovi Mavrojanisovi za radu. Υπουργέ, το μικρόφωνο αν έχετε την καλοσύνη. Poprosím vás, pán minister, mikrofón si zapnite. Uh, Vážení členovia, vážená predsedkynia výboru pre kultúru pani Paková, rada zdieľa názor, že naše hospodárske vyhliadky vychádzajú práve z toho, že budeme mať adekvátne vzdelaný ľudský kapitál a že aj program celoživotného vzdelávania v rámci e, vrátane programu Erasmus sú tými z najúspešnejších programov vo vzdelávacom sektore. A preto mi dovolte, aby som vás uistil o tom, že financovanie celoživotného vzdelávania, programu celoživotného vzdelávania na rok 2012 a 2013 nebude ohrozené. Pokiaľ ide o rok 2012, Rada začala analýzu návrhov komisie, ako boli predložené návrhu opravného rozpočtu a vyjadrime sa k tomu, čo možno najskôr. Pokiaľ ide o finančné prostriedky na rok 2013, o týchto sa rozhodne spoločne s radou a parlamentom v rámci e, rokovaní o rozpočte. Som presvedčený o tom, že sa obe inštitúcie dohodnú na riešení v, do novembra. Pokiaľ ide o budúcnosť programu celoživotného vzdelania vrátane Erasmu, iste si uvedomujete, že rokovania, pokiaľ ide o ďalší finančný rámec pre rok 2014 až rok 2020 ešte stále neboli skončené a Európsky parlament je zaangažovaný v týchto rokovaniach takisto. Predsedníctvo urobí všetko preto, aby usmernilo tieto rokovania, avšak nie je. Nezávisí odo mňa, aby som povedal v tomto čase viac, než môžem, pretože musíme čakať na výsledky týchto rokovaní. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsednička. A teraz dostane slovo pán komisár, pán Levandovský. Nech sa páči, máte slovo. Vážená pani predsednička, ctení poslanci, poslankyne, vážený pán minister, a na nedávnej dobe sme mali viaceré špekulácie a otázniky ohľadne budúcnosti programu Erasmus a tie špekulácie sa udiali v médiách, bola tu veľká neistota, preto komisia víta túto príležitosť, aby objasnila túto záležitosť, avšak je aj mojou povinnosťou, aby som problém, ktoré súvisia s Erasmom, aby sme to zaradili do širšieho kontextu, do kontextu celkového nedostatku finančných prostriedkov, ktoré máme, ktorý máme v rámci rozpočtu. To sa netýka iba Erasmu, to je iba súčasť tohto problému. Je to jeden z najmenších tých problémov, ktoré máme v rámci e, celkovej otázky ohľadne rozpočtu. Súvisí to s celkovým podfinancovaním niektorých rozpočtových záležitostí a Najviac podfinancované sú napríklad sociálny fond a aj naše externé záväzky, čím je vlastne ohrozená dôveryhodnosť Európskej únie zoči voči našim partnerom v celom svete. A preto my predkladáme pozmeniť opravný rozpočet pre tento rok. Veľké množstvo finančných prostriedkov bolo vyčlenených pre e, vedecký rozvoj, ako aj pre sociálny fond a aj pokiaľ ide o kapitolu 1a, kde sa hovorí o konkurencieschopnosti a výskumných projektoch, ako aj o programe celoživotného vzdelávania, pretože Erasmus je súčasťou tohto programu. Celoživotné vzdelávanie, ako viete, to sa týka e, možností pre dospelých ľudí, ako aj možností pre školy. A najcitlivejšou časťou tohoto je mobilita študentov, ktorú nazývame tým názvom Erasmus. Avšak čo my musíme my zvládnuť v rámci tohto roku, v rámci tejto kapitoly o vzdelávaní, tam máme ten nedostatok zhruba 6 miliónov eur. Pokiaľ i o celoživotné vzdelávanie, tam odhadujeme zhruba tú sumu vo výške 180 miliónov. Tam je aj Erasmus začlenený, je to zhruba polovica, a to je tých 90 miliónov. Váš záväzok, pokiaľ ide o vzdelávanie, pokiaľ ide o mobilitu študentov eh, a vaša podpora. To je veľmi dôležité, pretože eh, to súvisí aj s problémom, eh, ktorý sa vlastne týka budúcnosti tohto programu a to súvisí s finančným výhľadom až do obdobia roku 2020. Tento problém my vnímame veľmi vážne, je to prvý, na prvých miestach nášho programu a súvisí to s vysokou nezamestnanosťou mladých ľudí, ktorí majú vzdelanie a teda my sa zamýšľame nad tým, ako im sprostredkovať tie správne zručnosti, aby sa dostali na pracovný trh a to sa týka budúcnosti toho, čo nazývame Erasmus pre všetkých. Ale teraz sa už vrátim opäť k otázke Erasmu 2012 až 2013. Myslím si, že parlament mal niektorí poslanci pravdu, keď mm, poukázali, že situácia je veľmi vážna a teraz vám prezentujem e, pravdu. 99% toho, čo máme v našich vreckách, teda v európskom rozpočte, to už bolo prerozdelené do národných agentúr v rámci členských štátov, ale samozrejme my nie sme v kontakte iba s tými národnými agentúrami Európskej únie. Máme 33 účastných krajín, ktoré participujú, týka sa to aj Islandu, Norska, Šve, Švajčiarska a iných. Čiže 99% z toho, čo sme mali k dispozícii, to už bolo vyplatené do týchto agentúr, do tých 33, ktoré som spomenul. A my už máme požiadavky je to zhruba vo výške 160 miliónov, avšak očakávame ešte viac a ešte v rámci roku 2012. A je možno ľahké povedať, že kto by sa neuchádzal o dodatočné peniaze, to je Portugalsko, Cyprus, Bulharsko, Rumunsko, ostatné krajiny žiadajú dodatočné finančné prostriedky a už aj poslali tieto požiadavky. A preto potrebujeme opravný rozpočet tejto oblasti. A my už máme určité odhady. Musím zopakovať, že to, čo potrebujeme pre všetky vzdelávacie programy tento roku, to je 180 miliónov. A to, čo potrebujeme pre Erasmus, to je polovica. To som už povedal, 90 miliónov. Samozrejme, pán minister Mauranis má pravdu, je našou povinnosť, aby sme zabezpečili takú ľahkú implementáciu Erasmu na prelome 2012-2013, pretože už sme vopred investovali veľa peňazí do, pre, prerozdeli tie peniaze do tých národných agentúr. Avšak ak k tomu nepríde nič, navyše žiadne dodatočné peniaze, tak sa budú problémy ešte kumulovať v roku 2013, nakoľko univerzity už nebudú ochotné vysť v ústrety potrebám študentov a znížia aj očakávania študentov, pokiaľ ide o mobilitu. A preto na vás apelujem, aby ste nám pomohli, a to je samozrejme moja požiadavka aj vo vzťahu k predsedníctvu, aby sa, aby sme mali navýšenie v rámci rozpočtu 2012, aby sa tie problémy nekumulovali v tomto skutočne veľmi zácnom programe v roku 2013. Spoločne sa nám to dúfam podarí. Ďakujem veľmi pekne. Much, uh, Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. A teraz budú hovoriť rečníci mene politických skupín. A teraz dám slovo pani Doris Pak, v mene EPP, nech sa páči. Vážený pán predseda rady, vážený pán komisár, ja som vás počúvala, ale e, prečo sme vlastne tu? Je to vysvedčenie hamby pre jednotlivé členské, vlády členských štátov, nie pre komisiu, ani pre radu. Musíme celkom jasne povedať, že o čo tu ide. Nede tu o navýšenie finančných prostriedkov preto, že by komisia nebola pracovala správne. Ide tu skutočne iba o to, že politika, to znamená národné štáty, nesplnili záväzky, neplnia záväzky voči mladým ľuďom, ktorí robia to, čo ich rodičia, čo hospodárstvo a celá spoločnosť, ako aj politici eh, ohlasujú každý deň, že je dôležité vzdelávať sa, ako je dôležité mať skúsenosti zo zahraničia. Polanský proces eh, zlyhal a toto, sa, toto urobilo život ťažším pre všetkých študentov. A teraz hm, Chceme takýmto spôsobom poškodiť aj dobré meno programu Erasmus. Pokiaľ ide o pobyt v zahraničí, to je pre mladých ľudí, teda vďaka Erasmu, je to častokrát aj veľmi drahé pre študentov. Nesmie vzniknúť dojem, že by sa študenti spoliehali iba na tieto finančné prostriedky zo strany Európskej únie. A týka sa to predovšetkým tých študentov, ktorí sú skutočne odkázaní na takúto podporu. Ministri vzdelávania už povedali viackrát, že cieľ 2020 musíme dosiahnuť. Menovite, že študenti musia mať zabezpečenú mobilitu a mať skúsenosť zo zahraničia. Čo si však máme myslieť, keď už ani tých 5 študentov, ktorí by chceli študovať prostredníctvom Erasmus zahraničí, že nemôžu ísť predstaviteľov rady by som, chcela by som im povedať, že nemali by šetriť na chr- študentoch. Voči študentov by mali byť veľkorysí, pretože to je budúcnosť aj ich detí. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pani Pak, teraz zostane slovo pán Svoboda. Keď som ja študoval vo Viedni, tak som nemal príležitosť participovať na takom niečom, ako je program Erasmus. A je mi to doteraz ľúto, Teraz veľa mladých ľudí v Európe má takúto možnosť, ešte teda stále majú túto možnosť, ale aj toto je teraz ohrozené pre niektorých z týchto mladých ľudí. V Európe hovoríme o potrebe dosiahnuť excelenciu, vysoké vzdelanie, ovládanie cudzích jazykov a Erasmus ako taký je ohrozený. Všetci politici tu hovoria o potrebe mobility. Nemôžeme sa držať iba jednej krajiny, jedného mesta, jedného regiónu a niektoré naše členské štáty tú mobilitu teraz ohrozujú. A takisto v Európe hovoríme o potrebe, že potrebujeme mať aj inú európsku identitu okrem tej vlastnej, teda tej z krajiny, ktoré pochádzame. A napriek tomu sú tu niektoré krajiny, ktoré takúto možnosť ohrozujú. A takisto je veľmi zaujímavé všimnúť si, že niektoré z tých krajín, kde najviac skutočne študentov chce v rámci programu Erasmus sa chce zúčastniť štúdií, tak tieto krajiny chcú znížiť rozpočet v Erasme. A to je jednoducho neakceptovateľné. Ja v plnej miere súhlasím s tým, čo povedala komisia. Ďakujem veľmi pekne za vašu angažovanosť v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne, pán minister, aj vám. Vy ste skutočne veľmi milá osoba, ale niekedy si myslím, že musíte byť menej milí voči voči vašim kolegom v jednotlivých vládach, pretože je skutočne nemožné to, čo robia, že ohrozujú ako to povedala moja kolegyňa, tú vlajkovú ľuď európskeho zjednocovacieho procesu, našej identity, od toho, že sa chceme skutočne v Európe zamknúť a spojiť, že chceme zvýšiť kvalifikáciu našich občanov. A takýmto spôsobom ohrozujú vaši kolegovia potom tento program. To je neakceptovateľné. Preto všetkým v tých časoch, keď euroskepticizmus stále narastá a my tu teraz chceme povedať mladým ľuďom, že chcete, chceme, aby ste boli skutočnými Európanmi, ale bohužiaľ nemáme pre vás peniaze. Takže musíte skutočne byť prísnejší voči vašim kolegom a povedať im, že čo ste počuli v parlamente, že my sme zjednotení v, tom, v tej myšlienke, že my potrebujeme Erasmus, že potrebujeme peniaze pre mladých ľudí, pretože to je o budúcnosti Európy a nie je to celé o národných ambíciách jednotlivých členských štátov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda hovorí. Pani predsednička, teraz ten slovo pán Lekegaard. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem za všetko to, čo tu padlo. K otázke faktúr, ktoré nie sú zaplatené. Pochádzam z krajiny, kde sa faktúry platia, o tom sa nediskutuje a ja nechápem túto diskusiu o dôsledkoch nedostatočného rozpočtu, o ktorej hovorí komisár. Sme v situácii, ktorú nechápeme ani my, ani občania nechápu túto logiku. Jednoducho faktúry sa musia zaplatiť, peniaze sú tu a treba rešpektovať naše záväzky, však to ohrozuje našu dôveryschopnosť alebo dôveryhodnosť. A je tam aj zodpovednosť členských štátov. Musíme, nesmieme očakávať, aby, sa, aby to prekročilo tú situáciu, keď sa to týka len študentov a teda títo študenti, keď nedostávajú štipendia či pomoc, s ktorou rátali, alebo keď je znížená. Takáto je situácia. To nie je abstrakcia, to sú reálne konkrétne situácie, ktoré musia občania riešiť. A chcel by som upozorniť tento program ktorý je jedným z najkonkrétnejších a najpopulárnejších v EÚ, tak nesmie byť rukojemníkom situácie, kde sa tu hrá nejaká taktická hra medzi európskymi inštitúciami. A rád by som zabránil tomu, aby to neboli práve tí mladí ľudia, ktorí budú týmito rukojemníkmi, pretože ide o to, aby e, ľudia naďalej dôverovali tomuto projektu, projektu, ktorý je populárny, pochopiteľný pozitívny pre EÚ a tento projekt treba takto chápať a treba zaň bojovať. Toto je v hre, nie je to len otázka eura či centimov. Rád by som odporučil rade aj predsedníctvu. Jednoznačne treba bojovať za to, aby tento projekt mal dostatok financií. Ďakujem pani Trupel. Vážená pani predsednička, vážený pán minister, vážený pán komisár, áno, bohužiaľ je to skutočne tak, že tu musíme e, poukázať, že situácia je skutočne vážna. Máme tu vážnu situáciu vo vzťahu k programu Erasmus. Študenti už nedostávajú tie štipendia, ktoré im v rámci programu Erasmus boli slúbené. Je to v absolútnom rozpore s tými cieľami a teraz sa obraciam na vás, na pána ministra, ktorý zastupuje cyperské predsedníctvo. To je v absolútnom rozpore s tými cieľmi, ktoré sme my v parlamente podporili, že chceme urobiť viac pre Erasmus, že chceme urobiť viac pre mobilitu našich študentov, že chceme urobiť viac pre vzdelávanie našich mladých ľudí. Ako môžeme takto krátko zrako postupovať, že sme nie ochotní podporiť jeden z najúspešnejších programov, ktorý máme v Európskej únii, že mu jednoducho chceme teraz odňať peniaze. Pani Pak správne poukázala na to, že už teraz máme implementovaných 99% v rámci oktobra. Čo môžeme ešte viac žiadať? Mohli by sme napríklad ušetriť na dotáciách do tabakového priemyslu a nemali by sme šetriť na takomto programe, kde celkom jasne vieme, že všetci zo zúčastnených tohto programu na tom profitujú. Jednoducho sa tu porušila zmluva, pretože boli tu slúbené finančné prostriedky, ktoré sa teraz nevyplácajú. A to podkopáva dôveryhodnosť Európskej rady a bohužiaľ tým aj dôveryhodnosť celej Európskej únie ako takej. A to je vážny politick, vážna politická chyba. Avšak nemáme tu dočinenia iba s touto vlajkovou loďou, ktorú nazývame Erasmus, ale napríklad aj pokiaľ ide Európsky sociálny fond, aj tento nemá peniaze. Viete, čo týmto riskujeme, že nebudeme mať peniaze pre kurzy, kde sa ľudia učia písať a čítať. To je absolútne kontraproduktívne z oči voči tomu, čo na samitoch proklamujete, že musíme urobiť viac proti nezamestnanosti mladých ľudí, že musíme mladých ľudí povzbudzovať v tom, aby cestovali po Európe, aby získavali nové zručnosti a vzdelávali sa ďalej. Takže prestante prosím s touto nezodpovednou politikou, dovolte nám, aby sme prijali opravný rozpočet a dovolte nám, aby sme odvážne pristúpili k ďalšiemu finančnému rámcu, aby sme tieto finančné prostriedky získali pre európsku vzdelávaciu politiku. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostane slovo pán Migalsky. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Všetci sa znepokujeme a naše znepokojenia sú skutočne odôvodnené. Tie čísla, ktoré nám dávate, nás vôbec ne, neuistujú, pretože je to jeden z programov, do ktorého sa skutočne oplatí investovať. Pani Pak správne zdôraznila, že e, inde sa často míňa v EÚ, ale programy tohto typu sú skutočne veľmi dobré investície, takže musíme urobiť všetko preto v rade, aby toto financovanie nechybalo. O to viac, že stále je tu tá diskriminácia medzi jednotlivými členskými štátmi. Výška štipendií závisí od členských štátov. Polský študent dostáva menšie štipendium v Nemecku ne, alebo vo Francúzsku než nemecký študent, ktorý študuje v Polsku. Tieto študentské kredity a štipendia sú skutočne veľmi no, chválihodná otázka, ale nejde tu len o Erasmus. Nemôžeme len preukazovať naše pohoršenie e, pred európskymi občanmi a ukazovať prázdne vrecká a nebudeme platiť faktúry. Ďakujem, e, pán komisár, že sa budeme tomu venovať. A teraz pán Majer. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Je nepriateľné, aby sa program Erasmus ohrozil dôsledkom tejto hospodárskej európskej politiky, ktorá je chybná, samovražedná, ktorá je ovplyvnená privatizáciou a v tých krajinách, ktoré sú najviac postihnuté krízou na juhu, tak to by bol už vrchol v Španielsku. Celý vzdelávací svet je na uliciach a protestuje na ochranu Eh, bezplatného verejného školstva sú proti škrtom, ktoré mm, dusia juh Európy. A tento program je len jeden údaj navyše, jedno zrniečko navyše, ktoré situáciu zhorší. A to, ako sú tie brutálne škrty, zvýšenie daní, zvýšenie poplatkov, zníženie štipendí a zadlženie rodín študentov, ktorí takýmto spôsobom nemôžu alebo sa im zhoršuje to univerzálneho práva prístupu ku vzdelaniu. Chceme sociálnu Európu, ale v súčasnosti je to skôr Európa dvoch rýchlostí, s ktorou nesúhlasíme a v akademickom svete a vzdelávacom svete musia byť všetci na rovnakej úrovni. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pán Majer, pán Adriasen. Pani Adriasen, ďakujem pekne, pani predsedajúca. 3 milióny už e, využili Erasmus od roku 2007 do roku 2013. EU vyplatila 3 e, miliardy eur vo forme štipendií, ale Eh, rastie nezamestnanosť mladých 11,7 eh, Naviac v priemere štipendium predstavuje 300 eur mesačne, čo nestačí na pokrytie eh, minimálnych nákladov. Ak si pripočítate cestovanie, tak rodina musí zaplatiť minimálne 5000 eur ročne, aby pokryla náklady svojho študenta. Koľko rodín si to môže dovoliť v časoch krízy? Má to malý dopad na rast a zamestnanosť. A vzhľadom na to, že si Erasmus môže dovoli, môžu dovoliť iba bohatí, tak si myslím, že by sme ho mali zrušiť. E, je tu viacero iných priorít Tí, ktorí si myslia, že je to nevyhnutné, tak by e, si to mali celé zaplatiť sami a e, nezaťažovať tým daňovníkov. Ďakujem. E, Ďakujem pekne, pani Andreasen. Teraz za nezaradených pán Sosa Wagner. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Informácie a problémy s Erasmom, to je skutočne veľmi vážne, pretože to postihuje vzdelávanie a intelektuálnu úroveň vzdelania občanov. Vzdelávanie je základným pilierom v integrácii Európy. Preto sa musí čím skôr dosiahnuť to, aby boli fondy z potrebných rozpočtových položiek, aby sa vyriešila táto situácia, aby sa opokojila verejná mienka. A tiež by bolo vhodné, aby zodpovední funkcionári a zamestnanci dávali väčšiu pozornosť, keď rozširujú takéto zlé informácie. Erasmus z Rotterdamsky chválil alebo napísal e, spis o bláznovstve a takéto bláznostvo teraz ohrozuje e, tie štipendia, ktoré nie sú jeho meno. Ďakujem za pozornosť. A teraz e, Pán Skúria, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Predchádzajúca rozpráva hovorila o 20 rokoch jednotného trhu. Zhodli sme sa, že jednotný trh je jedným z najväčších e, pozitívnych výsledkov EÚ. Bez neho e, by mohla byť ohrozená celá EÚ. A Erasmus je to isté. Pre mnohých mladých ľudí to je samotným obrazom samotnej EÚ. Bez Erasmu by sa zmenila, menilo pochopenie jednotnej únie. S Erasmom je vnútorný trh ešte silnejší, pretože vnútorný trh je to nielen ekonomické výhody pre firmy a e, regióny. A Erasmus je aj niečo iné. Umožňuje študentom cestovať za hranice, objavovať nové kultúry, porovnávať skúsenosti, e, um, odborné vedomosti s inými študentmi z iných tradícií a tiež e, umožňuje posilniť našu vlastnú identitu a jednotu. Európa vznikla takto a nie um, mluvami alebo byrokraciou, ale vďaka skutočným osobným skúsenostiam. Bez Erasmu by jednotný trh mal iný duch a iný zmysel. A teda nedostatok financií pre Erasmus to by znamenalo aj ohrozenie EÚ a naša rozprava je adekvátna. Erasmus je ohrozený a bez Erasmu by sa Európa vnímala, chápala inak. Ďakujem, pán komisár, za vaše úsilia. Potrebujeme odrady, aby sa skutočne zaviazala, aby sa našli finančné prostriedky Európa, ktorá takto vznikne, podporí tých, ktorí chcú študovať. Nezraďme očakávania týchto ľudí, pretože takýchto ľudí Európa potrebuje a teraz musí zareagovať. Rada, my čakáme len dobré správy. Ďakujem, pán Skúria. A teraz pani Nevedelová. Pekne

E, ide tu o imič EÚ a vďaka Erasmu ten imič bol dobrý. To, že e, sa to dnes e, ohrozuje, znepokuje mnohých občanov. Ohroziť túto vlajkovú loď, ktorá prispela k dobrému obrazu EÚ a vďaka ktorej mladí môžu študovať v zahraničí, to naozaj je dramaticky. Vážení zástupcovia rady, vy ste povedali, že je tu veľa problémov. V roku 2012 ide aj o budúce financovanie Erasmu, ale vy ste ešte neprinesli žiadne odpovede. E, parlament sa spoločenskými krajinami pýta, či zaručíte financovanie a splníte si tak svoje záväzky. Okrem Erasmu je tu aj otázka financovania vzdelávacích programov, ale aj otázka financovania Fondu súdržnosti. To je e, v mojich očiach dramatické. Ja som za e, nezávislý rozpočet pre EÚ, vďaka čomu by sme sa vyhli takýmto náhodným e, rozhodovaniam. Ďakujem a teraz pán Nen, ďakujem pani predsedajúca. Erasmus má určite svoje limity, ale EÚ robí, že národy, predovšetkým mladí ľudia, oceňujú tú európsku myšlienku. Tento systém, ktorý vytvoril Európu spolupráce a nie Európy konkurencie všetkých proti všetkým, ak európske inštitúcie sú skutočne znepokojené o budúcnosť mladých ľudí, tak by sme tu nediskutovali o drastických škrtoch, ale naopak kolektívne by sme konali, aby sme dali viacej štipendií, aby tento Erasmus sa netýka len 3 či 4 európskych študentov, ktorí už teraz majú veľké finančné ťažkosti. V týchto podmienkach najhoršie by bolo, keby súčasný systém bol nahradený systémom požičiek, ktorý by spôsobil, že študenti by svoj odborný život začali tým, že by museli ešte byť dodatočne zaťažení e, dlhmi. Ak chceme vyriešiť a dostať sa z tejto krízy, potrebujeme podporovať vzdelávanie, potrebujeme kolos kolosálne reformy a je našou zodpovednosťou, aby nielen program Erasmus bol zachránený, ale aby sa rozvíjal a aby zodpovedal výzvam súčasnosti. Tiež bude potrebné tento program rozšíriť na um, celoživotné vzdelávanie pracovníkov, aby EÚ mala e, zabezpečené vzdelávanie a zamestnanosť pre všetkých občanov EÚ. Ďakujem. A teraz pán Borgecio. Toto je program, ktorý by sme mali naozaj obhajovať, pretože tu ide o práva mladých ľudí v budúcnosti. Možno by sme mohli vziať peniaze z obrovskej sumy, ktorá je nedotknutelná. Sú to e, dôchodky európskych úradníkov. Možno tam by sme našli nejaké peniaze a do tohto systému. Erasmus, táto iniciatíva, ktorá bola navrhnutá pánom predsedom komisie Barosom, zahrňa aj e, situácie, kedy študent žije doma. To znamená, že to nie sú až také obrovské finančné prostriedky, ktoré Erasmus žiada. Mali by sme zlepšiť opatrenia, napríklad e, v regióne Piemont, kde ja žijem, sa to všetko koná na princípe subsidiarity. Rozšírme základ pre participáciu v programe Erasmus. Máme rozličné návrhy, tak, také, aby sa zapojilo viac mladých ľudí. Erasmus je veľmi dôležitý. Kritizujeme Európu, ale podporujeme Erasmus viac ako niektorí z tých uh, najoddanejších pro-európanov, ktorí míňajú kopu peňazí na eh, byrokraciu, ale nie na budúcnosť mladých európanov. Ďakujeme. Teraz kolega Becker. Pani predsedajúca pani predsedajúca, milí kolegovia. Tak ako už povedala pani Doris Pak, máme obavu, ktorú treba deklarovať, že kvôli šetreniu na nesprávnom miestach e, dojde k ohrozeniu dobrých programov? A to konkrétne vo oblasti vzdelávania, kde ide o vzdelávanie a kvalifikáciu v Európe a v podstate, keď vieme, že vzdelávanie a kvalifikácia je najväčšia zbraň proti e, nezamestnanosti a tiež aj za zvýšenie konkurencie schopnosti Európy. A tak ako tu povedali viacerí kolegovia, že politika vzdelávania je rovnako dôležitá ako nejaká iná politika. Takže je neakceptovateľné a nesmie sa už nikdy viac stať a pevne verím, že to aj napokon dobre dopadne a dúfam, že aj tu také veci. 15. E, oktobra sme museli e, vypočuť od komisie, že tieto prostriedky pre Erasmus nie sú garantované alebo sú ohrozené a podobne. Tak myslím, že apelujem na radu aj na komisiu, aj s viacerými kolegami z tejto snemovne, že jednoducho tu je zodpovednosť e, pre budú, za budúce generácie a tu je presne tu, kde sa táto zodpovednosť vykonáva. V tejto, presne v tejto oblasti eh, predsedajúca. Ďakujem pekne teraz pani Garda Zjabial Rubial. Ďakujem pekne. Pred niekoľkými dňami sme mali rozpravu k rozpočtu a Okrem iného sa zdôrazňovali aj problémy, ktoré by mohli nastať v budúcom roku s platbami, ak rada neschváli návrh komisie ani um, na stanovisko parlamentu. Dnes eh, v rámci diskusie o eh, Erasme nehovoríme len o tom, čo sa bude diať budúci rok, ale čo sa bude práve dnes. A skutočnosť je taká, že vzhľadom k tomu, že minulý rok rada neschválila stanovisko komisie a rady eh, a keď sa to napokon celé nevyrieši, tak tomu programu vrátanie Erasmus sa môže ocitnúť v problémoch. No už eh, počuli sme, že sa to nestane a že nebudú problémy s platbami, ale to sme už počuli aj minulý rok a jednoducho neveríme. A žiaľ, bolo nám povedané, že je dostatok prostriedkov a že problémy nebudú, ale to si vyžaduje opravný rozpočet, ktorý musela predložiť komisia. Tak ja si myslím, že nie je Erasmus ohrozený, ešte je vyriešiť, ale jednoducho musíte prijať návrh komisie a parlamentu tak, aby sa toto už viac neopakovalo. Predsedajúca, teraz pán Nitras. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážení kolegovia v časoch, kedy každá európska vláda hovorí o tom, že nezamestnanosť u mládeže a že veľmi ťažko si hľada mládež prácu, je to oveľa horšie než v iných vekových kategóriách a takáto informácia, že je tu ohrozený Erasmus, to je naozaj um, prejav vrcholnej nezodpovednosti, uh, pretože potom sa uh, nemôžeme potom čudovať, keď sa mladí ľudia budú pýtať, že e, na čo vlastne sme tu my potrební, nedokážeme riešiť ani naše vlastné problémy, ani problémy občanov. E, Európa je v takej situácii, že neustále každý deň musíme pripomínať obyvateľom Európy, že sú všetci potrební, aj zvlášť mladým ľuďom. Takže myslím si, že keď e, my niečo pre obyvateľov neurobíme, tak hlavne my budeme zbytoční alebo nepotrební. Ja by som chcel poďakovať pánovi komisárovi Levandovskému, pretože keby nebolo jeho hlasu, tak um, Erasmus by už postupne potichu umieral a nikto to by o tom nerozprával. Ale dnes je taká situácia a tiež sa uh, uh, ma neprekvapuje to, čo povedal pán Migalský. Dneska sme v takej situácii, že rada aj komisia musia spoločne tento problém vyriešiť vyrieši, takže teším sa, že takéto jednotné stanovisko e, prijal Európsky parlament. Pani predsedajúca, chcel by som ešte pripomenúť, teda vašim prostredníctvom celému parlamentu, že e, smernica z roku 89, ktorá vymedzuje podmienky e, pre prácu v Európe a táto smernica tiež hovorí aj o minimálnej teplote, aká by mala byť miest mieste, na mieste pracoviska a nie som si istý, že či tá teplota, ktorá je tu, e, neviem, či je v súlade s touto smernicou. Ja nehovorím o politickej <laughs> teplote, ale o fyzickej teplote. Ďakujem. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα περάσουμε στη διαδικασία Catch the Eye. Θέλω να σας ενημερώσω ότι... Nož, kolegovia, teraz prejdeme na Catch the Eye. Επειδή έχουμε ψηφοφορία στις 12, να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσει, οπότε θα ήθελα Eh, Nemôžem dať slovo všetkým kolegom, pretože... Eh, Takže najprv dávam slovo pani Angelili. Ďakujem, pani predsednička. Ehm, naozaj ehm, majú to byť ehm, práve mladí, ktorí zaplatia cenu za túto ekonomickú krízu. Samozrejme, musíme znižovať náklady, ale by sme mali šetriť tak, že zrušíme dvojité sídlo parlamentu, to poprvé. Ale nemali by sme stiahovať financie z projektov, ktoré dobre fungujú v rámci Erasmu. Tento program dáva možnosť miliónom mladým a e, chcem zdôrazniť, že to využívajú práve mladí, ktorí nemajú nejaké obrovské ekonomické možnosti a vďaka tomuto môžu ísť do zahraničia, e, čo pre nich je uľahčujúce pre vstup na pracovný trh. E, mládež sa stále ťažko, ťažšie, ťažšie dostáva k práci. Jeden mladý človek zo štyroch v Európe je nezamestnaný. My to v tejto sále stále hovoríme. A práve títo mladí sa na nás pozerajú, sledujú našu diskusiu a mali by sme povedať, že um, Erasmus necháme na, poke- na pokoji a európske inštitúcie by mali rešpektovať tento cieľ. Ďakujem. Teraz dávam slovo pánovi Papa Nikolau. Ďakujem, pani predsednička. Erasmus, a to všetci dobre vieme, je jeden z najúspešnejších programov Európskej únie. Je to program, kto, s ktorým sa identifikujú mladí ako s programom Európskej konštrukcie. Ale napriek tomu si dnes kladieme otázky, či e, tento program nie je ohrozený. Znova my spochybňujeme e, to, čo sme už dovršili a to, to urobíme aj ohľadom šengenského pros, e, priestoru. Chcem požiadať kolegov, aby všetci študenti v Európe, v, vo všetkých krajinách, e, ktorých sa týka Erasmus, aby žiadali o túto o, o túto možnosť a takisto aj učitelia, pretože niektorí ľudia prinášajú osobné obete, aby sa e, tento program vydaril. E, vážené dámy, vážené páni, vlády robia chyby a preto sme tu v Európskom parlamente a chceme ukázať Európskej komisii, že tieto jasné veci od týchto už e, nebudeme pochybovať ani o nich diskutovať Mali by sme si klásť otázku, či Európa nemá problémy. Ďakujem. Nech sa páči, pani Silvia Kosta má slovo. Ďakujem, pani predsedníčka. Vážený pán komisár, vážené cyperské predsedníctvo. E, viete, nie je to pekná vec, e, to, že vlastne teraz oslavujem 25 rokov Erasmu tým, že si kladieme otázku, či nie je ohrozený. 33 krajín, e, v ktorých sa realizuje Erasmus, e, musia mať, e, tieto krajiny musia si byť isté a musia vedieť, že ani v čase krízy sa nebude rušiť tento program, pretože tento program priniesol obrovské úspechy. Ja si myslím, že by sme mali mať si vyjasniť jednu vec. Eh, ten program Lifelong Learning v poslednom sedemročí predstavuje iba 0,7 rozpočtu EÚ. A my hovoríme o tom, že v, budúcom sedem, v budúcej sedemročníci chceme o zvýšenie rozpočtu. A potom eh, sa teda vyjadrujeme schizofrenicky. Na jednej strane chceme znížiť prostriedky, na druhej strane zvýšiť. Um, Cyperské predsedníctvo by malo zvážiť to, čo požiadala komisia. Parlament by mal vydať jednotný signál, aby sme um, ne, um, nespôsobovali smútok um, mladým. Ďakujem. Uh, ďakujem, pani predsednička. Program Erasmus uh, je program, ktorý reprezentuje Európsku úniu. Po voľnom pohybe osôb a tovarov je e, Erasmus jedným z najväčších úspechov EÚ. Preto my, parlament, chceme zvýšiť podporu, ktorá sa prisudzuje vzdelávaniu v 7 ročnici 2014 až 2020, aby sa zvyšovala e, úroveň vzdelania medzi občanmi a aby sme vykorenili nezamestnanosť mládeže. Vzdelanie je kľúčové pre budúcnosť EÚ a takisto aj financovanie Erasmu v roku 2014-2020. Čiže chceme, aby e, tieto ciele Erasmu boli vzťahnuté aj na osoby, ktoré majú viac ako 35 rokov a ktorí môžu využiť celoživotné vzdelávanie. Takisto chceme do toho začleniť aj mobilitu podnikateľov, teda mladých podnikateľov. A takisto by sme chceli, aby to bolo začlenené do relevantných politických, e, politických smerov. Ďakujem, hovorí e, pani predsednička, pán Takula. Um, ďakujem. Ďakujem pekne. Budúcnosť Európskej únie e, spočíva v, budú, na deťoch a na mládeži. A práve tí, ktorí sa stavajú vlastne negatívne voči Európe, voči európskej spolupráci, a ktorí vlastne Ehm, myslím si, že to je nesprávne, pretože nesprávne je, keď sa budú znižovať prostriedky na e, Erasmus, pretože to obmedzuje pohyb mládeže a takisto e, práve to ohrozuje aj mobilitu, pričom vieme, že trh práce potrebuje naozaj skúsené pracovné sily aj e, pracovné sily, ktoré využívajú mobility mobilitu. Takže myslím si, že keď sa bude práve vo vzdelávaní škrtať, tak e, naozaj vonkoncom nie je v poriadku a myslím si, že e, e, Cyprus ako predsedajúca krajina určite by tiež nechcela, aby sa škrtalo práve vo vzdelávaní. Pani Miranda. Gracias, presidenta. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. 3 milióny európskych študentov sa zapojili do študentských výmen, vzdelávacích výmen a tým si zlepšili jazykové i profesné schopnosti. Bola som jedným z týchto študentov, pretože jeden z mladých eh, poslancov v tomto parlamente, ktorá som eh, benefitovala z tohoto eh, programu. Lenže oveľa viac mladých ľudí musí dostať takúto príležitosť. Mnoho mladých ľudí by malo vycestovať do zahraničia a nemajú na to prostriedky. V minulosti to bolo privilegium, ale teraz by sme mali pomôcť ľuďom, aby mohli mať osoch z finančnej podpory a cestovať do zahraničia. Ja by som sa chcela spýtať komisie, ako zaručíme študentom, že dostanú 100% svojich výdavkov subvencovaných a preplatených. Viac ako kedykoľvek predtým by sme mali investovať do vzdelávania a školenia, pretože to je e, vlajková loď e, strategický program Európskej únie. Ďakujeme. Slovo má pán Fernández. Vystúpenie bez mikrofónu. Ďakujem za slovo. Pani predsedajúca, všetci sme si vedomí, že mladosť, mladí ľudia a zamestnanosť to je naša budúcnosť. Vieme, že Erasmus obohatil študentov i v akademickom zmysle, i v profesnom zmysle za tie roky, čo funguje. Umožnil im získať nové poznatky, rozšíriť obzory a potom sa mohli jednoduchšie zamestnať. Rada, podľa mňa, by mala sa zaviazať k tomu, aby Erasmus e, prežil. Nemôžeme jednoducho vyhlásiť, že e, do Erasmu už viac platiť nebudeme, pretože inak budú zodpovední za následky. Myslím si, že rada tu má istý zástoj. Je to prioritný program. Zásadná časť európskeho projektu za ostatné roky. A nemyslím si, že by rada mala riskovať to, že by, sa, že by ľudia začali pochybovať o budúcnosti Európy tým, že sa nebude subvencovať program Erasmus. Ďakujem za slovo hovorí ďalšia rečnička, že sa môžem zapojiť do dnešnej diskusie, lebo pretože Erasmus je neuveriteľne úspešný program. Vôbec sa čudujeme, prečo tu stojí otázka tak, či s ním pokračovať alebo nie. Je to úspešný európsky program a je úplne e, vyčerpaný, pretože bol úspešný. Financie sa vyčerpali a je to povinnosť všetkých európskych štátov, aby podporovali takýto úspešný program mali by podporovať týmto spôsobom budúcnosť Európy. Som veľmi rada, že obrovská väčšina poslankyň a poslancov tejto snemovne je za, nie len za pokračovanie programu, ale za to, aby sa zachovala jeho budúcnosť a za to, aby sa brali do úvahy finančné potreby Erasmu v následujúcom rozpočte. Ďakujeme. Slovo má kolega Ransdorf. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Ja mám len jednu otázku ktorá súvisí s tézou, ktorú poznám z 80. rokov, keď som pracoval v istom akademickom ústave. V 80. rokoch 75 hrubého domáceho produktu a prírastku hrubého domáceho produktu vznikalo na základe aplikácií vedy a výskumu. Odvtedy sa podiel na prírastkoch HDP ešte zväčšil. Prečo komisia škrta v oblastiach vedy a výskumu? Prečo to robí, keď je to vlastne najnádejnejší zdroj prekonania krízy? Myslím, že zástupcovia komisie by nám na toto mali odpovedať. Prečo sa útočí na tento rastový potenciál Európskej únie? Gariga Poledo má slovo. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Erasmus je jasný prípad dobrého využitia európskeho rozpočtu, ale musíme sa tu vysporiadať s rokmi nezodpovednosti, s rokmi vyhlásení o Erasme na samitoch a zároveň tým, že čoraz menej peňazí v ročných rozpočtoch plynulo do rozpočtu a tak sa stalo nemožné pre komisiou, aby plne preplácala e, všetky e, nároky, ktoré vznikali z tohto programu, tak ako nám povedal pán Levandovský. Máme deficit v európskom rozpočte, máme schodok vyše 130 miliard eur. To znamená, že nedokážeme plniť naše záväzky a budúci rok to bude rovnaké. Erasmus to postihne tiež. Náš e, zástupca pre rozpočet, pán Lamassur, nedávno vydal tlačové vyhlásenie, kde povedal, že Erasmus nebol veľký problém pre rozpočet a že to je príklad toho, ako by sme nemali sa e, zaobchádzať s rozpočtom veu. Vážení kolegovia, pán komisár, Predovšetkým ide o vybudovanie dôvery. Takmer 2,5 milióna účastníkov programu Erasmu sa dnes díva na Európsky parlament aj na komisiu a na radu s veľkým znepokojením, ale tiež e, s veľkou skúškou, že či naše, naša, naše uistenie bude im môcť poskytnúť e, väčšiu šancu si zlepšiť kvalifikáciu pretože takáto kvalifikácia zostáva mladým ľuďom vlastne na celý život. Takže dnes e, teraz môžeme držať e, palce v tom, aby pán komisár e, pre, pretlačil všetko, čo Erasmus vyžaduje. Ja viem, že pán Komisár má rád e, šport. Dovolte, aby som e, mu odovzdala dres e, s menom Levandovský a chcel by som, aby bol pán Levandovský pre mladých taký, ako bol včera v zápase Real Madridu. Ďakujem teraz pán Hidalgo. Ďakujem pekne, pán predseda ak chcete hovoriť o niečom, čo je pozitívne pre Európu, tak je to práve Erasmus. Aj komisárka Redingová nás o tom, na to pripomínala nedávno. Myslím si, že ak by sme to prepasli, bolo by to naozaj prepasnutá príležitosť. Keď sa pozrieme na rozpočet, tu už kolegovia o tomto hovorili, takže netreba viac opakovať, aké je to dôležité to opakovať na rade predsedajúca. Ehm, ďakujem za to, že ste boli takí struční. Chcela by som ešte pripomenúť kolegom, ktorí ešte chceli eh, sa vyjadriť, ale sa nedostali k slovu, že môžu predložiť eh, písomné vystúpenie ehm, viac maximálne 200 slov a to bude doplnené do zápisnice z tejto rozpravy. A teraz by som už dala slovo komisárovi Levandovskému. Pani predsedajúca, kolegovia, ďakujem za vaše skutočné, za vaše skutočné zapojenie. je to naozaj váš silný záujem a je to veľmi ten dobre načasovaný záujem o Erasmus, pretože práve teraz je ten právny čas zvoniť na všetky zvony. Ďakujem pekne aj kolegovi, že pripomenul, že Levandovský bol včera, včera strelil gól za Borusiu proti Real Madridu. Chcel by som ale e, sa pozrieť na to, že čo je za číslami, lebo niekedy je dobre vidieť, že čo je za číslami, lebo ľahko sa čísla na papieri len tak škrtajú, alebo sa s nimi človek hrá, ale keď človek za číslami vidí konkrétnych študentov alebo konkrétne veci, tak veľmi ťažko sa sa, sa škrtá. A keď e, si predstavíme rôznych príjemcov projektov, ktorí majú veľké problémy s likviditou, tak je to veľmi ťažké škrtať z týchto čísel. E, takže tak e, začalo sa pri tvorbe rozpočtu Erasmus sa to začalo niekde okolo 15 miliónov v roku 88 a teraz viac ako 4 tisíc e, vzdelávacích inštitúcií v 33 krajinách aj mimo Európskej únie sa podpísali alebo pripojili k charte um, univerzit, ktoré sú členmi tohto programu, takže je to naozaj eh, niečo veľmi konkrétny, veľmi konkrétny nástroj našich inštitúcií. Situácia, tak ako som už eh, objasnil, je taká a vy môžete byť aj mnou uistení, tak ako vám povedal pán minister Mavrojanis, že študenti, ktorí majú sa zúčastňujú Erasmu tohto roku a v roku 2013 nič z toho nie je ohrozené, všetko prebehne podľa plánu, pretože my sme už poslali prostriedky do národných agentúr v všetkých krajinách. Avšak čo je ohrozené? tak eh, osobitne, keď sa pozrieme na prostriedky z roku 2014 a budeme po, tieto využívať eh, na platby v roku 2012, tak to potom eh, sa dotkne študentov, ktorých prichádzajú práve zo znevýhodneného prostredia, tí chudobnejší studenti. Preto potrebujeme riešenie, potrebujeme váš záväzok. Nezabúdajme, že Erasmus je len malá časť celoživotného vzdelávania. Je tu ešte aj veľmi prestížny program Marie Curie, ktorý je pre mladých vedcov. Ten tiež je v ohrození nedostatku prostriedkov, keď nezoženieme ďalších 100 miliónov. Takže toto je zhruba teraz obraz, keď začíname s bojom o budúcnosť programov e, v období 2014-2020. Ehm, takže Ehm, myslím si, že tieto rozpočet na vedu a výskum sa zvyšuje od 50 na 80 miliard eur, ale my musíme študentom dať uistenie, že v roku 2013 nebudú ohrození. Ďakujem pekne, predsedajúca, ďakujem vám pekne, pán komisár, ďakujem aj za váš e, prísľub. Teraz e, máme, dáme slovo pánovi ministrovi Mavrojanisovi za predsedajúcu krajinu. Prosím, usadzajte sa trošku tichším spôsobom. Agapití, kyria proedre, honorable members, thank you very... Vážená pani predsedajúca, táto rozprava prichádza v tom správnom čase. Budem sa správať podľa odporúčaní a vypočujem si vy, Poznamenal som si všetky pripomienky, ktoré tu odzneli a členským štátom aj rade ich e, budem tlmočiť. Dovolte mi vás ubezpečiť, že zdieľame názor, že mobilita študentov a program Erasmus sú kľúčom pre mladé generácie. Predsedajúca prerušuje rečníka a apeluje na poslankyne a poslancov, aby sa usadzali pokojným, tichým spôsobom, čím by preukázali úctu k rečníkovi a kolegom. Minister pokračuje. Hovoril som, že zdieľame názor, že mobilita študentov a program Erasmus sú súčasťou našej vízie budúcnosti pre mladých ľudí a vidíme ich ako relevantné pre našu Európu. Čo sa týka situácie pri platobných rozpočtových prostriedkoch na rok 2012, Rada, ako som už spomenul, preskúma e, návrh opravného rozpočtu číslo 6, ktorý navrhla komisia a rozanalizujeme si nedostatok e, rozpočtových prostriedkov, ktoré identifikovala komisia v súčasnom rozpočte na všetky programy, na dlhodobé celoživotné vzdelávanie, na Erasmus, na program Marie Curie. To sú všetko dôležité súčasti tohto celého balíka. Ubezpečujem vás, že urobíme naše maximum, aby sme sa vyhli tej situácii, ktorej sa bojíte a to, že nebudeme schopní e, dostať našim záväzkom a hladkému behu programu Erasmus. Čo sa týka roka 2013, Európsky parlament a Rada začali zmierovacie konanie, aby dosiahli dohodu o sumách e, platieb aj záväzkov e, v budúcom roku a to sa týka samozrejme aj programov celoživotného vzdelávania. Ako som hovoril, viacročný finančný rámec na roky 2013 až 2020 e, pochopiteľne sa ešte stále diskutuje a nedá sa povedať, aký bude výsledok týchto diskusí a rokovaní, ale mám pocit, že Erasmus nie je ohrozený, že nedovolíme, aby sa niečo také stalo. Sme naozaj e, plne oddaní tomuto programu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme, hovorí predsedajúca, ďakujeme pán minister Mavrojanis. E, kolegovia, je 12 hodín, presné poludnie, začína hlasovanie, ale ešte si predtým dáme kratučku prestavku.